pokiaľ ide o tie veterinárne lieky. Máme tu dvoch spravodajcov, e, pani Grosted a pán Timošesku. Takže začíname s pani Grosted. E, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dúfam, že kolegovia majú čas a mali čas na to, aby prišli sem, e, pretože na úvod sa chcem poďakovať kolegom, tieňom spravodajcom a týmom komisára Andriu Katisa, ktorí e, pracovali so mnou. Máme tam 2000 pozornosti návrhov, máme tam e, takmer 200 článkov, čiže naozaj bola to veľmi náročná úloha a spravili sme to tak tímovo a v duchu kompromisu, čo ma e, veľmi tešilo. A bolo to naozaj veľmi dôležité, pretože ide tu o pre, e, novelizáciu e, a Svetotrasnická organizácia nám hovorí, že sa môžeme rýchlo dostať do obdobia, kde antibiotická rezistencia bude spôsobovať každý rok viac smrti ako rakovina. Čiže treba naozaj konať a, a treba konať rázne. Boj proti antibiotickej rezistencii sa musí začínať už pri chove. A teda chceme zakázať e, čisto preventívne využívanie antibiotík. Chceme obmedziť e, masové liečenie na čisto iba veľmi špecifické prípady. A chceme e, takisto ukončiť online predaj antibiotík, vakcín a psychotropných látok. A vďaka týmto opatreniam dúfame, že znížime kvantitu antibiotík, ktoré sa e, nachádzajú potom e, v potrave aj ľudí. A to samozrejme neznamená, že máme veterinárom nejako obmedzovať ich e, prácu. To sú zodpovední ľudia, profesionálne ľudia. Tým treba naozaj dôverovať. Oni sú tými, ktorí by mali najlepšie vybrať najlepšie formy liečenia podľa danej okolnosti. A teda toto nariadenie je nastavené e, tak, aby sme uloč, uľahčili ich prácu, aby sme nieko nekomplikovali ich prácu, pretože je vidno, že sú schopní pracovať eticky. A naozaj treba povedať, že je tu veľký problém, pokiaľ ide o disponibilitu e, liekov na veterinárnom trhu. Ak chceme ochrániť e, zdravie zvierat, potrebujeme takisto e, vylepšiť kvalitu liečení a znižovať používanie mimo e, autorizácií, pokiaľ ide o e, uvádzanie na trh e, s liečivami. Takže preto je dôležité, aby sme povzbudili výskum a inováciu v tomto sektore. Naša správa teda je veľmi ambiciozná práve v tomto bode. Navrhujeme teda, aby sme rozšírili niektoré e, periódy e, exkluzívneho uvádzania na trh, najmä pokiaľ ide o tie e, E, druhy, ktoré sú e, minoritné, aby sme teda mohli e, takto stimulovať výskum. Pokiaľ ide o farmakovigilanciu, tam častokrát tie postupy sú veľmi pomalé a ovplyvňuje to nejakým spôsobom inováciu. A preto sme niektoré ustanovenia na novo nastavili, tak aby sme vytvorili nový systém farmakovigilancie, ktorý bol flexibilnejší, efektívnejší a menej byrokratický. Chceme, aby boli zrýchlené postupy, aby sme mohli e, rýchlo reagovať e, zo strany laboratórií, pokiaľ e, si to situácia bude vyžadovať, bez toho, aby sme nejakým spôsobom ovplyvňovali negatívnym spôsobom bezpečnosť a, bez, a kvalitu, tie máme najvyššie na svete. Čiže musíme byť k dispozícii aj polnospodárom, a chovateľom vieme, že nemajú ľahkú situáciu, pamätáme na nich pri tomto texte. Čiže e, nechceme nejakým spôsobom stigmatizovať týchto ľudí, práve naopak chceme im, chcem ich pomáhať, aby kvalitnejšie mohli sa starať o e, svoje zvieratá. A s kolegami, s kolegami e, z výboru Agri aj e, s organizáciou alebo teda združením e, chovateľov sme sa e, snažili, aby sme im nedávali nejakú ďalš, ďalšiu administratívnu záťaž, práve naopak, aby sme im pomáhali. Čiže v prvom rade chceme chrániť zdravie zvierat, zdravie ľudí, bojovať proti antibiotickej rezistencii a bojovať aj za konkurencieschopnosť našich nášho administratívneho, pardon, polnospodárskeho sektoru, že môže to zdať teoreticky, že to, tieto veci sa nedajú zladiť, ale naozaj sme ich zladili, verte mi, a treba nestrávať ďalší, nestrácať ďalší čas. E, na rade je rada a samozrejme ja si tiež rada vypočujem kolegov. Ďakujem pekne pani spravodajkyňa. Nevidím tu pána Trasesku v miestnosti. Takže ďalej poprosím pána komisára Andruka Etisa. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážení poslanci, ja tiež že tu mám možnosť s vami diskutovať o návrhoch, pokiaľ ide o veterinárne lieky. Návrh regulácie veterinárnych liekov e, sa snaží, aby ďalšie veterinárne lieky boli e, k dispozícii, aby sme lepšie mohli bojovať proti antibiotickej rezistencii. A viem, že to je kľúčová otázka aj pre Európsky e, parlament. Ja to takisto takto vnímam. E, teší ma, že e, na výbore to prešlo s veľkou väčšinou. A gratulujem pani Grostet k jej naozaj kvalitnej práci, pokiaľ ide o tú, tento dokument a k, jej, k tej skôr spolupráci s komisiou. Pani Grostet e, naozaj dosiahla veľmi silnú podporu, pokiaľ je 39 kompromisných e, návrhov a všetky tie dôležité oblasti tohto návrhu sú tam zahrnuté. A naozaj e, si ceníme, že ste navrhli konštruktívne pozmeňovacie návrhy a konkrétne alternatívy, pokiaľ ide tie ustanovenia, ktoré sa týkajú označovania environmentálnych hodnotení rizik, harmonizácie všetkých produktov, farmakovigilancia takisto aj EMA. Komisia Vita ducha týchto pozmeňovacích návrhov sú e, zladené s cieľovými e, alebo s tými hlavnými cieľmi e, tohto dokumentu. Teraz pokiaľ ide o ten návrh, ktorý pozmenuje nariadenie 726 Tento návrh bol potrebný, aby sme umožnili inkorporáciu pravidel, pokiaľ ide o centralizovanú autorizáciu v rámci jednotného e, veterinárnych liekov a takisto e, máme tu sekundárny cieľ, aby sme e, zladili e, nariadenie so zmluvou. E, nakoniec výbor 17. E, februára schválil túto e, správu a takisto gratulujem aj pánovi Traseskovi e, k jeho práci, pokiaľ ide o spravodajskú prácu čo sa potvrdilo prijatím e, e, správy veľkou väčšinou na výbore. A ceníme si, že tu bola veľká snaha vylepšiť tento návrh, aby sme zohľadnili aj špecifickosť e, veterinárneho sektoru. Chcem zdôrazniť, že spolupráca medzi parlamentom a komisiou, pokiaľ ide o tieto dva, o tieto témy, o tieto dve témy naozaj bola excelentná a budeme sa snažiť, aby tá spolupráca bola dokonalá alebo excelentná aj naďalej, aby sme čo možno najskôr mohli dosiahnuť pokrok. Pri schvalovaní si myslím, že je možné dosiahnuť dohodu už v prvom čítaní a bolo by to naozaj veľmi dobré. Som presvedčený, že aj dnešné hlasovanie bude predstavovať veľký, veľkú motiváciu a stimul pre radu, aby začala pracovať rýchlejšie. A na záver chcem zopakovať, že sme naozaj odhodnutí eh, bojovať proti eh, antibiotickej eh, rezistencii. A my chceme, aby e, sme v rámci Európy boli naozaj región osvedčených postupov práve v rámci tejto antibi- antibiotickej rezistencie. A dúfam, že budeme mať všetci dobrý, kvalitný plán v každej krajine boja proti antibiotickej rezistencii a ja budem v najbližších mesiacoch e, pripravovať takú sieť e, zdravia práve v tejto oblasti antibiotickej rezistencie, kde sa budú zúčastňovať aj odborníci z oblasti veteriny a z oblasti ľudského zdravia, takisto aj aktéry z environmentálnych sektorov. Európska únia naozaj má kľúčovú úlohu, ktorú musí zohrávať v rámci svojich hraníc aj celosvetovo a vaša konštruktívna práca k týmto návrhom určite bude predstavovať výrazný prístup k tomu, alebo priestor, aby sa nám táto snaha podarila, Takže ďakujem veľmi pekne za e, to, čo parlament spravil v tejto e, veci a že naďalej chceme bojovať proti antibiotické rezistencii spoločne. Dúfam, že parlament naďalej bude podporovať veľmi urgentné opatrenia e, proti e, antibiotické rezistencii, že sa tieto príjmu čo možno najskôr a budú sa čo najskôr aj uvádzať do praxe. Ďakujem za vašu pozornosť a teraz sa teším na názory jednotlivých poslancov a poslanky. Ďakujem pekne. Now, uh... Ďakujem veľmi pekne. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să încep prin a spune că apreciez... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani predsedajúca, rad, na úvod chcem privítať to, čo komisia navrha, čiže oddeliť autorizáciu pre veterinárne lieky od lieky určených pre ľudí. Pokiaľ ide o toto nariadenie, bolo potrebné zmeniť e, nariadenie 724 z roku 2004. Návrh si vyžadoval niektoré ďalšie prvky a z dôvodov jasnosti keďže všetky články týkajúce sa schvalovania veterinárnych liekov sú v súčasnosti súčasťou nového nariadenia. Vyjasnili sme si ten, tento fakt a Európska, e, Európska agentúra je zodpovedná za autorizáciu pre e, lieky pre ľudí, ako aj veterinárne lieky. Okrem toho správa garantuje skutočnosť, že všetko je v súlade s finančnými eh, nariadeniami. Teraz máme všetky princípy, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli analyzovať rozpočet tejto agentúry. Výsledkom veľkej podpory na výbore Envy parlament by mal plne participovať eh, na procese zavedenia daní pre eh, túto agentúru bolo to vykonané i pre dane, ktoré eh, dane, ktoré sa vyrobujú pre eh, bezpečnosť liekov. U, uvedomujeme si úlohu eh, tejto agentúry, pokiaľ ide o prístup k liekom. Okrem toho, táto agentúra má potrebu kooperovať s inštitútami liekovej technológie pre výmenu e, vedeckých údajov. Európska medicínska agentúra by zároveň mala poskytnúť členským štátom analýzu e, ľudských e, liekov pre ľudské použitie, ktoré potom môžu využívať členské štáty na dobrovoľnej báze, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí vo vzťahu k cenám a podmienkam uhrady. Tieto aspekty sú samozrejme v kompetencii národných štátov. Pokiaľ ide o spoluspravodajcu e, pani Krostet a ďalším kolegom chcem blahoželať za e, dobrú spoluprácu, ktorú sme mali. Prostredníctvom správy sme zlepšili podmienky využitia týchto veterinárnych liekov. Zlepšili sme zaobchádzanie so zvieratami a vytvorili sme rámec pre vedecký výskum v tejto oblasti. Radi by sme zlepšili prístup k týmto liekom a zároveň chceme dať e, veterinárom viac možností, pokiaľ ide o lieky. Okrem toho e, riešime i limitované trhy. Cirkulácia veterinárnych liekov v členských štátoch by sa mala zlepšiť, ich distribúcia by sa mala zlepšiť prostredníctvom lepšej autorizácie a lepšími metódami maloobchodného predaja. E, urobili sme prieskum pokiaľ ide o tieto lieky na internete s výnimkou niektorých eh, kategórií liekov. Je to podobné s tým, čo prebieha v oblasti eh, humanej medicíny. Môžeme podporiť eh, členské štáty, pokiaľ ide o vydávanie online receptov, online predpisov E, pokiaľ ide o antibiotika, ktoré sa používajú v Európskej únii a, a dávajú sa zvieratám, mali by sme to re, regu, upraviť, ich použitie v domácnostiach ako i na farmách. Mali by sme zároveň zakázať používanie antibiotík e, prv, než e, nastane choroba je potrebné hľadať iné spôsoby, eh, ako liečiť eh, zvieratá v boji proti antimikrobiálnej rezistencii. Myslím, že všetci by sa mali zúčastniť vrátanie národných autorít, pacientov, farmárov, eh, veterinárov a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz v mene výboru Agri, pán Selimovič. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem e, v prvom rade veľmi pekne e, spravodajcom za skvelú prácu, ktorú urobili. Ďakujem tiež veľmi pekne za e, spolupráci. Po 1111 pozmeňovacích návrhov s vašou pomocou sme dospeli ku kompromisu a tento návrh legislatívy je veľmi dôležitý nie len z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat a veterinárnej medicíny. Zároveň z toho bude profitovať i verejné zdravie a e, občania. Je dôležité, aby sme obmedzili používanie antibiotík a profilaktická liečba by sa nemala e, diať a som, sme veľmi radi, že tento návrh tiež e, popisuje to, kto má nárok predpisovať veterinárne lieky, tiež akým spôsobom budeme riešiť environmentálne dopady. V tomto kontexte sa dosiahla veľmi dobrá rovnováha medzi spotrebiteľmi a zároveň sa dávajú stimuly e, pre z hľadiska veterinárnych e, liekov, vrátanie generických liekov. A je tu i e, boj proti EMR a ochrana životného prostredia. Keď sa nám to podarí presadiť, tak zabezpečíme prístup k účinným liekom, ktoré sa budú produkovať a používať spôsobom, ktorý nebude ohrozovať verejné zdravie, zdravie zvierat ani naše životné prostredie. Takže my v ALDE to v plnej miere podporujeme a dúfame, že ďalší kolegovia budú postupovať rovnako. Ďakujem pekne pán Polčak tiež v mene eh, Agri výboru. Ďakujem pekne, pani predsednička. V tej jednej minúte, ktorú mám, sa budem venovať Európskej liekovej agentúre. Chcem poďakovať pánu spravodajcovi Tanasesku, ktorý akceptoval radu pripomienok z nášho výboru Agri. Do istej miery chcem vyjadriť isté pochybnosti nad návrhom komisie, pokiaľ ide o štruktúru a výšku poplatkov eh, Európskej liekovej agentúry a dokonca ani s tým, ako sú stanovené odmeny príslušnými orgánmi členských štátov, aby tieto obmeny boli stanovované takýmto aktom. Pokiaľ ide o poplatky a agentúry, plne by mal byť do toho zapojený Európsky parlament, ako je to pri farmakovigilancii a právnej úpravy formou plnohodnotného spolurozhodovania. To je v návrhu správy pána Tanasesku. Je nutné do nového nariadenia e, zahrnúť viaceré odkazy o e, veterinárnych e, liekových prípravkoch a jasne treba definovať úlohu Európskej liekovej agentúry pri registrácii veterinárnych liekov a dohľadu prostredníctvom centralizovaného postupu chceme podporiť požiadavok, aby nové opatrenia zohľadili špecifické črty veterinárneho odvetvia, aby poplatky boli dostupné. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, začnem e, s politickými skupinami. Pán Čeria, dve minúty. Áno, ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať kolegom, predovšetkým pánovi Grštatovi veľmi úzko s ním spolupracujem aj na mnohých pozmeňujúcich návrhoch. Myslím, že tento kompromis, ktorý sa dosiahol, je veľmi kvalitný. Blahožel. Chcem poukázať aj na to, že hovoríme o nových pravidlách a niektorí e, ľudia môžu mať obavy, že teraz tu príde ešte ďalší celý rad predpisov a už teraz ich je mnoho. Ale myslím, že táto správa má práve opačný prístup. Áno, potrebujeme pravidlá, ale boli priamo v praxi prehodnotené, čiže nebudú predstavovať ďalšiu záťaž. Práve naopak, budú to pravidlá užitočné, ktoré povedú ku komplexnej harmonizácii v rámci celej Európy. Taktiež by sme si mali všimnúť, že tu hovoríme jednak o chove hospodárskych zvierat a zameriavame sa často aj na oblasť mliekárenstva. V Taliansku aj v iných krajinách EÚ e, je to veľmi naliehavá téma. A preto by tieto nové predpisy mali pomôcť. Tie nové normy by mali, mali deregulovať, alebo zabezpečiť dereguláciu v rámci EÚ, aby sme všetci mali rovnaké podmienky Takže vieme, že treba pri výrobe, e, pri produkcii mesa teda e, tiež platia rovnaké e, pravidla. A keď niekto dokáže produkovať lacnejšie než iný, tak je to na úkor pravidel rovnakých podmienok v rámci konkurenčnej súťaže. Takže jednotné pravidlá určite budú na prospech pre všetkých. A bude to dobrý signál aj pre našich farmárov, v tom smysle, že ich chceme podporiť a nie nechať ich len, aby sa, im, aby sa pretlkali. Ďakujem. Pani Kalembach je na pol minúty. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, tento týždeň sme už hovor, sme rozhodli o zákone o, o zdraví zvierat, kde išlo o ochranu zvierat a verejnú bezpečnosť a kde sme poukázali na ich vzťah prostredníctvom dobrej praxi a e, uvaženému e, použitiu veterinárnych liekoch. A myslím, že pani e, Grostet tiež rokovala spolu so spravodajcami o tejto legislatíve. Je dôležité, že sa podarilo dosiahnuť kompromisy, pretože je potrebné, aby zdravie zvierat a zdravie ľudí boli vnímané spoločne pri používaní eh, liekov, najmä pri liekoch pre ľudí, si tu musíme eh, ponechať tieto prístupy. Je potrebné podporovať inovácie a lepším spôsobom stanoviť pravidlá pre predaj eh, liekov. Je potrebné, aby sme sledovali internet a predaj liekov antibiotík cez internet, aby ho ošetrili. Ďalej e, sa musí zlepšiť disponibilita inovácie. To všetko musí prispieť k tomu, aby sme e, posilnili boj proti antimikrobiálnej rezistencii i pri predpisovaní e, veterinárnych liekov. Som presvedčená o tom, že sme sa vydali správnou cestou a preto vyjadrujem svoj súhlas. Ďakujem slovo má pán Piecha, dve minúty. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Správa, ktorú tu máme pred sebou, e, veľmi oceňujem a oceňujem aj atmosféru, ktorá viedla ku kompromisom. V súvislosti s týmito medicinálnymi produktami chcem sa zmeniť o zložitosti procesu. E, nielen v tom, že sa je, je záujmom dosiahnuť ochranu zvierat, ale je tu aj aspekt humánnej medicíny a ochrany životného prostredia. Myslím, že to treba brať ako prioritu. Sú tu viaceré aspekty tejto bezpečnosti a ako zabezpečiť e, príslušné lieky pre zvieratá a zároveň aj pre ľudí z hľadiska humánnej medicíny. E, ľudia sú potom vlastne vnímaní ako pacienti a tento aspekt určite treba vziať do aj z hľadiska využívania antibiotík. Prevencia e, práve tento dokument hovorí o tom, že antibiotika by sa nemali využívať z hľadiska profilaktického ako prevencia. A preto to súvisí aj s príslušnými licenciami, ktoré súvisia e, s distribúciou liekov. A toto sú dôležité ustanovenia, ktoré sa týkajú nielen veterinárnych produktov. Reklama takýchto produktov na internete je veľkou výzvou a musíme brať do úvahy aj ten fakt, že sa to týka aj údajov. Zlá legislatíva totiž môže byť na úkor nového vývoja. Mám troška iný e, názor ako lekár e, na niektoré e, aspekty, predovšetkým pokiaľ je o zmienky o homeopatikách. Myslím, že určitá ideológia tu prevažuje nad vedou. Myslím, že veda môže poskytnúť presné dôkazy o homeopatikách. Neviem, či je to podobné aj u ľudí, ale vieme, že tu existuje aj efekt placebo. Pán Piecha, máte tu od pána Čaniho modrú kartu. Od pána Zaniho. Akceptujete? Áno, nech sa páči. Pán Zani, 30 sekúnd, nech sa páči. Ďakujem za možnosť prehovoriť, pani predsedajúca. Ja chcem tiež povedať, že e, pokladám e, tento materiál za veľmi kvalitný, teda to, čo nám bolo predložené. A chcem sa vyjadriť, teda položiť otázku v súvislosti s budúcnosťou. Dokázali by ste podporiť to, že Európsky parlament v budúcnosti niekedy e, vypracuje užšiu spoluprácu aj s touto agentúrou Európskou agentúrou pre lieky, že by sa priebežne stále prácom pracovalo, nielen občas. Nech sa páči, pán Piecha. Obe inštitúcie, teda Európsky parlament aj Európska agentúra pre lieky, sú súčasťou tohto postupu a ja to vlastne vnímam tak, že by tu mala byť určitá spoločná pôda, pokiaľ ide o produkty v humánnej medicíne a v veterinárnej medicíne, ale samozrejme máme príslušné agentúry, ktoré sa budú venovať obom typom týchto medicinálnych produktov. Vzájomná interakcia je tu samozrejme určite prítomná. Ďakujem. Ďalej slova pani Meissner. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rada by som sa srdečne poďakovala obom spravodajcom. E, v skutočnosti je to tak, že týmito oboma správami sa legislatíva zásadným spôsobom zlepšuje, čo tiež e, o antimikrobiálnej rezistencii, o ktorej hovoríme, e, sa situácia zlepšuje. Táto správa, ktorá sa týka schváľovania liekov e, humanej a veterinárnej medicíny, ktorá je oddelená, čo má aj e, zmysel v súvislosti s Lisabonskou zmluvou e, a poplatky za schváľovanie, ktoré sa robí. Tieto všetky kroky sú zmysluplné a podľa mňa ešte dôležitejšie je, čo uvádza pani Grosket, aby profilaxné, metafilaxné liečenia boli ošetrené pri profilaxných, hovoríme sa, že sa nemajú dávať uh, už v krmivách eh, nemajú byť umožnené, najmä keď je eh, jedine, aký je pred operáciou zviera antibiotika, potom majú dostať len pri nepriamom ošetrení, eh, z, čo môžu robiť veterinári. Podľa mňa je dobré i, že kaskádový systém, kde antibiotika majú byť len pre ošetrenie ľudí, aby to malo skutočne účinok keď sa u ľudí používajú. No a potom, e, pokiaľ nie je nejaký veterinár liek v jednom členskom štáte, potom je možné zobrať druhý špecifický liek, ktorý je v inom. V jednotlivých prípadoch je možné i lieky humannej medicíny podať, ale ak je to individuálne zhotovené, ale samozrejme je dôležité použiť ten veterinárny liek, ktorý sa má pre daný prípad použiť. Podľa mňa, na rozdiel od predrečníka, je dôležité pre mňa a potrebné, aby aj homeopatické prostriedky boli prípustné v budúcnosti. Môžeme sa samozrejme hádať o tom, či je to vedecké alebo nie, ale boli dobré úspechy dosiahnuté a myslím, že mali by sme všetko umožniť, čo uh, schváliť o to, uh, schváliť, čo je možné zvieratám dať. Ďakujem pekne. Pani Kilonen, 1,5 minúty. arvoisa puhemies ensinnäkin lämpimät kiitokset Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, spravodajcom aj kolegom za skvelú spoluprácu v tejto veci. Keď hovoríme o veterinárnych e, liekoch, tak e, vždy hovoríme o antibiotikách automaticky a samozrejme treba pamätať na to, že pokiaľ je toto nariadenie, o ktorom hovoríme, tak tiež e, rieši aj dostupnosť e, veterinárnych liekov, nie iba administratívne otázky. Keď e, antibiotika sa predávajú a predpisujú, tak sú k tomu jasné pravidlá. Pôvodný návrh komisie by bol zrušil tú možnosť E, automatického predpisovania e, týchto liekov pre zvieratá, čo by oslabilo situáciu vo Fínsku a preto sa chcem poďakovať všetkým stranám za skutočnosť, že počas diskusí na výbore sme si povedali, že členský štát stále môže mať tú možnosť e, nastaviť si prísnejšie pravidla. Antibiotika sa môžu používať iba v prípade e, predpísania zo strany veterinárov vo Fínsku a teda vďaka tomu aj fínske e, meso, respektíve mlieko, nie je plné antibiotík. Hm? Keď e, veci fungujú dobre, tak e, treba zabezpečiť, aby mohli naďalej fungovať, e, mohli naďalej fungovať dobre aj do budúcna. E, takže chcem sa všetkým poďakovať za skvelú prácu a chcem povedať, že pre nás, ak chceme byť zdraví ako ľudia, musíme mať aj zdravé zvieratá. Nech sa páči, pán kolega Hojsling, nech sa páči. Ďakujem pekne za skvelú spoluprácu. Myslím, že sme vylepšili návrh komisie. A takisto by som chcel povedať, že potrebovali sme negociovať. Sú viaceré body, ktoré sme nechceli akceptovať, e, najmä pokiaľ ide o antibiotika, ktoré sa môžu používať e, pre zvieratá, ktoré by potom sa teda mohli dostať aj do e, ľudských potravín. A práve preto musíme veľmi opatrne rozlišovať profilaxiu, metafilaxiu. Súvisí to so zlými podmienkami pri chove zvierat a všetko sú to veci, ktoré treba zohľadniť, pokiaľ ide o snahu e, predpisovať menej antibiotika. Takisto e, treba hovoriť aj o rezervných antibiotikách, ktoré musia byť vyhradené pre ľudskú e, medicínu. A takisto sa musíme vylepšiť, pokiaľ ide o e, zbier, zbieranie e, údajov. Treba povedať, že v Európskej únii nie sú údaje získavané a zhromažďované dostatočne a s týmto teda, s týmto teda tiež ešte viac sa musíme e, zapodievať. Kolega Secer bohužiaľ už odišiel, ale ja chcem povedať, že nemusíme diskriminovať homeopatické, teda E, prípravky. Ja si myslím, že treba ich považovať za rovnocené a všetko to, čo predstavuje istú alternatívu k antibiotikám, treba podporovať. To znamená, vás chcem poprosiť, aby ste súhlasili e, s pozmeňovacími, e, pozmeňovacími návrhmi 116 aby sme neohrozili homeopatika. Ďakujem pekne ďalej, e, kolega Venčíny, minúta a pol. Ďakujem pekne, e, pani e, predsedajúca. Myslím si, že text pred, e, prijatý e, výborom Envy je kvalitný. Chcem pani Grosted poďakovať, pretože nám umožnila všetkým eh, predložiť eh, pozmeňovacie návrhy, ktoré naozaj výrazne zlepšili túto správu. A myslím, že výbor viackrát eh, spomenul a zdôraznil, že jasným cieľom tejto správy je podporiť hospodárskú súťaž a vylepšenie a vylepšiť fungovanie vnútorného trhu. My si myslíme, že by sme mali mať ešte trochu iný e, prístup, pokiaľ ide legislatívu v tejto oblasti. Mali by sme v prvom rade ochraňovať zvieratá, zdravie zvierat a zdravie ľudí. To by mala byť naša hlavná priorita. Povedal som to aj v mojej správe. E, treba riešiť e, tú antimikrobiálnu rezistenciu aj v ľudských liečivách, aj vo veterinárnych, ale sme samozrejme radi, že profilaktické používanie antibiotík sa zakazuje a tých iných prípadoch sa môže teda e, takýto liek podávať iba chorým zvieratám. Je veľmi dôležité e, robiť výskum, pokiaľ ide o efektívne antibiotika, teda v tejto veci treba aj bojovať so, s farmaceutickými monopolmi a e, vlastníckými právami. Treba, aby bol dobrý výskum a dobrá inovácia, aby patenty sa riešili tak, aby generickejšie lieky mohli byť e, vyrábané. Je potom aj diskusia ohľadom 18 alebo 20 ročného obdobia obmedzeného používania. A toto je škodlivé pre malé a stredné podniky, teda najmä pre tie obmedzený prístup ku generikám, je problematický, pokiaľ ide o zdravie e, zvierat aj ľudí. Ďakujem pekne, ale pani Dornáno. 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pani predsedajúca po dlhých e, diskusiách, ktoré kolegyňa Grosted e, e, riadila a naozaj ďakujem veľmi pekne za to, že sa snažila dosiahnuť konsenzus a teraz tu diskutujeme o texte, ktorý je veľmi citlivý a napriek tým kompromisom, ktoré boli dosiahnuté, ešte máme isté výhrady. Tie zvieratá E, ktoré boli e, zdravotným spôsobom e, nejako ovplyvnené, nemali by sa dostávať naspäť do, dostávať naspäť do potravinového reťazca, pretože predstavujú isté riziko a toto riziko netreba v rámci potravinovej bezpečnosti umožňovať. Potom predávanie veterinárnych liekov by malo byť dané do nejakého rámca. Na internete nemôžeme predávať také lieky, ktoré si vyžadujú predpis zo strany veterinárov alebo iných profesionálov. Na tomto naozaj trvám. Takáto bezpečnosť nám umožní e, zachrániť e, dva piliere sektora. Poprvé, e, tie tzv. sanitárne marže našich veterinárov, vďaka ktorým oni môž, môžu ochrániť svoju profesiu. Vďaka týmto veterinárom sme znižovali Po Francúzsku napríklad používanie antibiotík. A potom po druhé, kvalita našich chovov. My nesmieme to ohroziť nejako deregula, deregularizáciou, alebo že budeme tam nejaké falošné lieky e, poskytovať. E, a pokiaľ ide o prácu iných profesionálov, ako sú veterinári, e, to je tiež otázna vec, pretože mali sme tu veľké problémy práve v tomto sektore a keď sa deregularizuje tá, tá, tá, práve tento odborný profesionálny aspekt, tak treba dávať na to veľký pozor. Ďakujem. Ďakujem ďalej, pán Líze. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, milé kolegyne, kolegovia. Chcem sa obom uh, spravodajcov, najmä François Grosset, uh, Grossetet, poďakovať. Je to veľmi rozsiahly technický dokument a boli to veľmi ťažké rokovania, ktoré ste viedli. Je to veľmi dobrá správa a myslím, že s veľkou väčšinou by sme ju mali schváliť. Chcel by som hovoriť o téme antibiotík a antimikrobiálnej rezistencie. Podľa údajov Komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie zomierajú každý rok 25 tisíc ľudí zomiera, pretože antibiotika strácajú svoj účinok a už nepomáhajú chorým. A musíme to uplatniť i pri uh, veterinárnej medicíne. Viaceré veci už boli povedané, chcem požiadať komisiu, ako i radu, keď pôjdeme do trialogu, aby najmä aby sa najmä pozrieť na pozmienujúce návrhy 245 a 246. Ide tam o to, že máme tam zachytiť eh, podávanie antibiotík, nie len toto už je v návrhu komisie, ale mali by sme tiež konsekvencie vyvodiť, pokiaľ krajina používa viac ako iné krajiny, eh, výrazne viac, to už sa ukazuje. Eh, niektorí farmári preventívne, prvnež príde veterinár, už po, povedia, e, ja to chcem e, zabrániť tomu, e, sami hovoria, že chcú zabrániť lepšou hygienou, lepšími podmienkami zvierat, tomu, aby boli podávané antibiotika zvieratám. To je dôležité rozšíriť. Pár slov k humanej medicíne, pokiaľ 25 tisíc ľudí zomrie ročne, tak sa musíme pozrieť na to, i ako sa ošetrujú ľudia. Stále príliš veľa Eh, antibiotik sa predpisuje a potrebujeme zároveň inovácie. Máme už rezistenciu a nemáme dostatok moderných antibiotík a preto by som chcel poukázať na pozmeňujúci návrh 22. Potrebujeme nielen inovácie vo veterinárnej medicíne, ale najmä pri humánnej medicíne a tu chcem požiadať komisiu, aby predložila príslušný návrh čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Morzan, Borzan, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, toto nariadenie eh, definuje vzťahy v, pri eh, distribúcii a používaní veterinárnych liekov. Ja sa chcem zamerať na tie časti, ktoré sa týkajú antimikrobiálnej rezistencie. Je dôležité, aby tu bolo ustanovenie o zákaze istých antibiotík vo veterinárnom sektore, aby sa mohli eh, používať pre humánne použitie, avšak e, musí to byť retroaktívne a musí zahrňať povinnosť stiahnuť z trhu tie antibiotika, ktoré sú už v predaji. Je kľúčové, aby sa spojilo používanie spolu s predpisom kompetentných e, lekárov. Je v záujme verejného zdravia, aby sa zakázal online predaj antibiotík. Zdravie ľudí a zvierat je čoraz viac prepojené vzhľadom k metodám farmárstva. A preto otázka antibiotík e, sa musí e, vyriešiť komplexným prístupom. Jednu, jedna vec sa už ukazuje a budúca generácia sa môže e, diviť, čo nastalo. S touto legislatívou EÚ môže prispieť globálnemu, ku globálnemu úsiliu z, e, aby antibiotika zostali účinné. Myslím, že tento návrh je dobre sformulovaný a prispieje k lepšej ochrane zdravia zvierat i ľudí. Ďakujem. Ďakujem. Pani Gerling, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Parlamentná diskusia e, už sa dlhú dobu vedie o, an, o man, o antimikrobiálnej rezistencie a ja plne akceptujem prístup spravodajca, pokiaľ, kine, pokiaľ ide o zákaz profilaktického používania. Sú to však viaceré veci a ja by som najmä chcela poďakovať spravodajkyni aj e, stieňovým spravodajcom, že akceptovali to, čo v Británii e, sa používa, kde my máme e, špecificky kvalifikované osoby. E, vítam túto flexibilitu a uznanie toho, že jedno riešenie pre všetkých neplatí, nefunguje pre všetkých, najmä vzhľadom k, k referendu v Británii, je to pozitívne. Rada by som na záver vyzvala kolegov, aby nehlasovali za Retabled GM, banning pozmeňovací návrh. To by znamenalo, že 19 používaných veterinárnych liekov by musel byť stiahnutý z trhu. Mali by sme jasne rozlišovať GM crops, eh, geneticky modifikované plodivá a medicínu. Ďakujem. Pán Hajtema, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán komisár, kolegyne Kolegovia, predpovede OECD naznačujú, že bude 67-percentné navýšenie pri eh, antibiotickom použití pri zvieratách i ľuďoch je dôležité a bolo by nezodpovedné a bol by to zlý manažment, ak by sa profilaktické antibiotika a produkty používali. Výskum nových vakcín a liekov je absolútne zásadný. Použitie geneticky modifikovaných e, produktov musí zostať byť možné ako pri ľudí. Táto technológia napríklad e, umožnila inzulín pre cukrovkárov, niekedy medicína alebo GMO vakcíny sú jedinou možnosťou. Takže pozmeňujúce návrhy, ktoré tomu chcú zabrániť, ohrozia zdravie e, zvierat, ako i zdravie ľudí a je to neodôvodniteľné. Ďakujem, pán Viegas, jedna minúta. Este regulamento contém aspectos positivos, garantir a produção de medicamentos veterinários seguros. Toto tu obsahuje aj pozitívny element, e, v tom zmysle, že sa budú poskytovať také veterinárne e, lieky, ktoré budú mať e, veľmi vyhrajený pozitívny účinok. <clears throat> Avšak Zachádza sa troška ďaleko v tom, že sa umožňuje nadnárodným spoločnostiam, aby získávali výhody ad infinitum priamo na trhu. A treba sa sústrediť na centralizovaný prístup, aby sme sa vyhli situácii, kedy nadnárodné spoločnosti sa budú zamerať len na trhy, ktoré budú ziskovejšie. Treba zaistiť, aby sa použitie liekov uplatňovalo zodpovedne a treba riešiť problémy, ktoré vlastne sú dôsledkami spoločnej polnohospodárskej politiky. Je to vlastne na úkor malých chovov v Európe napríklad. Ďakujem. Pani Škot Kátl. Nech sa páči. Ďakujem. Prepojenie e, alebo súvislosť medzi nadmerným použitím e, <clears throat> antibiotík a dôsledkami na farbách je vec, na ktorú poukázal už aj hlavný veterinár v Británii a aj celý rad e, lekárskych organizácií poukázal na rezistenciu voči antibiotikám a zdôrazňuje sa práve veľmi striktné používanie pravidliel aj pre humanú medicínu, aj pre veterinárnu. Takže e, keď ide o to, že by sa mali e, používať antibiotika u zviera vtedy, len aby pôsobili preventívne, tak e, to je e, vec, ktorú treba naozaj e, prehodnotiť. Keď sú, povedzme, chovy zvierat neadekvátne a zvieratá sa nachádzajú v dobrých podmienkach, tak samozrejme vzniká pod, vznikajú podmienky pre riziko chorôb. Preto treba k antibiotikám pristupovať veľmi opatrne. Ďakujem. Pani Reid, minúta, nech sa páči. Pani predsedajúca, my v rámci strany UKIP sme toho názoru, že zodpovedný prístup k používaniu liekov je veľmi dôležitý. Predovšetkým pokiaľ ide o britské hospodárske zvieratá. Treba dodržiavať veľmi prísne normy z hľadiska potravinovej bezpečnosti v tomto smere. Nie som ale presvedčená o tom, že veterinárna medicína by mala slúžiť na to, aby zlepšila e, zdravotný stav zvierat preventívne, alebo aby sa zvyšovala výkonnosť zvierat tam, kde nie sú splnené patričné ostatné podmienky chovu. Legislatíva EÚ, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2001 a 2004, viedla k tomu, že v Británii vzniklo viacero problémov, no predovšetkým z hľadiska zvýšených nákladov administratívnych povinností, ktoré sú dôsledkom rozhodnutia alebo rozhodnutí v Bruseli. Predpokladáme ale, že tá nová legislatíva môže mať nakoniec rovnako negatívny dopad ako aj tá stará. Uvidíme, ako to dopadne po období Brexitu. Ďakujem. Ďakujem pani Gardini, 1,5 minúty. Ďakujem za slovo. Ja chcem poďakovať obom spravodajcom. Myslím, že urobili fantastickú prácu a skutočne im ďakujem. Zajtra budeme hlasovať a toto bude dôležitý krok smerom ku zmene procesu, ktorý sa týka povolovania liekov na európskej úrovni. Budeme hlasovať o celom rade pozmeňujúcich návrhov, ktorý, ktoré sa týkajú tohto nariadenia. Predpokladáme, že to povedie aj ku drastickému e, skráteniu času medzi povolením povolením lieku a medzi, e, teda od tej chvíle, keď sa liek povolí a potom dostane na trh. A toto nariadenie by malo zefektívniť celý tento proces. Bude to jeden systém pre 28 krajín, čiže nebude tu 28 rôznych systémov. Myslím si, vážené kolegyňa a kolegovia, že si musíme byť vedomí tej skutočnosti, že tu boli príklady, napríklad liekov proti rakovine prsníka. A že aj toto sa dostalo, ten liek sa dostal na e, zoznam VHO, že má byť k dispozícii v každej krajine a pritom to tak nie je. Sú krajiny, ktoré nie sú pripravené zaplatiť za ten liek a tým pádom nie je k dispozícii všade. A niekde to trvalo až 10 rokov, kým sa získal prístup k tomuto lieku. Ďakujem. Ďalší rečník, minúta. Ďakujem pekne, pani predstavca, pán komisár, dámy a páni. Dnes tu mám, diskutujeme o veľmi dôležitom nariadení a povedalo sa už veľa k najdôležitejšiemu bodu i pre mňa, antibiotika. Ešte raz to chcem zopakovať a povedať jasné, antibiotika nie sú nevyhnutnou pomocou a nie sú ani, nemôžu byť ani náhradou zlého zaobchádzania so zvieratami. A to je dôležité jasne e, povedať Rezervné antibiotika, už to slovo rezerve antibiotika pre humánnu medicínu musia byť tiež len rezervou. E, podľa mňa v nariadení musíme e, zavádzať e, rozsiahly monitoring a predpísať všetkým členským štátom, že používanie antibiotík tu musí byť uvedené a som veľmi rada a ďakujem obom spravodajcom za to e, srdečne, že i účinok na životné prostredie a i že bolo zahrnuté do toho, ako i zvyšky a antibiotík a s týmto znením môžeme fungovať. Srdečná vďaka ešte raz vám všetkým a dúf, som presvedčená o tom, že sme urobili dôležitý krok pre nové zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi. Ďakujem, pán Belder, minúta. Ďakujem za slovo. Ako tieňový spravodajca vo výbore pre polnospodárstvo za ECR pokladám túto, tento materiál za nesmierne dôležitý. Myslím, že sa tým vytvára dobrý legislatívny rámec a že sa aj v tomto smere umožní e, pokrok a vývoj nových liekov aj pre veterinárnu oblasť. Okrem toho potrebujeme odľahčiť administratívnu záťaž efektívnym spôsobom, aby podniky mohli e, vlastne pôsobiť aj decentralizovaným spôsobom a efektívne. Profilaktické použitie antibiotík je veľký problém a musíme k nemu spoločne pristupovať. Práve ten aspekt spoločného prístupu je zdôraznený v texte a to vítam treba obmedziť e, použitie antibiotík a viem tam, že k tomu dochádza vo viacerých štátoch EÚ. Máme tu jasný cieľ. Potrebujeme e, maximálne toto obmedziť, používanie a antibiotík za jasným účelom. Pán Federle, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že teraz sa uberáme novým smerom a je to významný krok. Predovšetkým chcem e, spomenúť aj švedských liberálov a aj kolegu pána Olsena, ktorý už v 90. rokoch začal tento boj. Keď hovoríme o európskej pridanej hodnote, myslím si, že tu je jasne vidno, že temer každá tu prítomná strana víta tento návrh, takže určite tu je pridaná hodnota a určite sa to prejaví aj e, neskôr v priebehu dnešnej rozpravy. A je to dôležité z hľadiska toho, ako pristupujeme k zdraviu. Antibiotika teda pôsobia na ľudí, to vieme, a už vďaka antibiotikám napríklad zapal plúc nie je už e, ochorenie, ktoré je život ohrozujúce, ale dôležité je práve e, zabezpečiť, aby nevznikla resistentnosť na tieto lieky. Ďakujem a ďakujem za výbornú spoluprácu. Pani predsedajúca, ďakujem. Slovo pán, pán Linz, 1,5 minúty. Pán komisár, pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade sa chcem srdečne poďakovať pani spravodajkyni François Grossetet. Myslím si, že e, máme pred sebou veľmi kvalitnú správu. Kolegyne, kolegovia, účinné e, lieky pre zvieratá mať k dispozícii a no, obmedziť antimikrobiálnu rezistenciu sú centrálne ciele tohto balíčka. Som presvedčený o tom, že s týmto textom e, sa môže podariť obe. E, podniky sú povzbudené, aby robili inovácie a výskum a používanie antibiotík sa obmedzuje. Profilaktické antibiotika sa obmedzujú na absolútne minimum a rutinné používanie je pod úplnou kontrolou. Komisia má pripraviť ich zoznam. E, pokiaľ ide o domáce zvieratá, aby tam je možné i komplementárne terapie použiť, napríklad homeopatické lieky budú zohrávať dôležitú úlohu. To vidím trošku ináč ako kolegyňa Zecer. V neposlednom rade v boji proti e, rozšírenej antimikrobiálnej rezistencii môžu predstavovať homeopatika dobrú alternatívu. V tomto prípade to má zmysel podľa mňa. Je dôležité i nariadenie o krmivách. Spolu s týmto je to veľmi komplexný a dobrý balík, preto vítam, že sa nám to, myslím, podarilo celkom dobre zostaviť a úloha veterinára a bude tiež zdôraznená. Ďakujem pekne. Thank you, Madam Ďakujem, pani Gotelán. Minúta. Ďakujem za slovo. Zvýšená rezistencia na antibiotika je obrovský problém. Myslím, že doteraz sa o tom ani dostatočne nehovorilo a preto si myslím, že tento materiál je veľmi správnym krokom, správnym smerom. Totiž boj proti niektorým baktériám je e, čoraz náročnejší a spôsobuje to komplikácie, najmä u detí. Aj povedzme potom, vieme, že niektoré deti e, sú narodené predčasne, potom bývajú problémy aj so staršími ľuďmi. Takže si myslím, že na mieste, že prichádza tak, takýto prísny predpis. A musíme veľmi jasne vyjadriť stanovisko v tomto smere. Nechceme nejaké rutinné profilaktické používanie antibiotík u zdravých zvierat. Ale iba u zvierat, ktoré sú choré, iba u tých by sa mali predpisovať takéto lieky. Musíme teda zakázať profilaktické používanie antibiotík ako preventívneho prostriedku. Ďakujem. A ja už som minúta a pol. Ďakujem za slovo. Chcem zablahoželať samozrejme našej kolegyni pani Groset. Naozaj spracovala obrovské množstvo pozmeňujúcich návrhov, ale myslím, že sa podarilo dosiahnuť konsenzus a táto správa je veľmi, veľmi kvalitná je jasné, že treba v tomto materiáli e, rozoznať, ako a kedy sa používajú antibiotika, aby sa teda nepoužívali profilakticky a preventívne. A okrem toho samozrejme treba e, zabla, zagarantovať kvalitu a správne používanie veterinárnych liekov. Samozrejme, že toto je veľmi dôležitá otázka. Treba riešiť a hľadať e, riešenia e, pre všetkým e, pri patologických stavoch. A vieme, že stojí za to podporiť tieto opatrenia, ktoré budú aj na prospech inovácií. Došlo samozrejme aj ku určitým úpravám základného návrhu v súvislosti s indikáciami, ktoré nie sú, e, povedzme, e, zahrnuté v odporúčaniach výrobcov. Na záver chcem povedať, aby vznikol taký systém predpisovania kaskádového typu a to súvisí aj s humannou medicínou. Tam, kde sa bude hľadať čo najlepšia alternatíva. Vždy treba samozrejme spolupracovať aj s veterinárnymi expertmi. Ďakujem. Pani Šoldemúze, minúta. za slovo. Ja tiež chcem poďakovať eh, spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Veľmi rada podporím tento text, o ktorom sa zajtra bude hlasovať. A som veľmi rada, že toto je už prvýkrát, kedy sa vážne zaoberáme otázkou antimikrobiálnej rezistencie na úrovni EÚ. Vieme, že 25 tisíc ľudí každý rok e, zomiera práve v dôsledku rezistencie na e, rezistencie baktérií na antibiotiká. A to je práve dôsledok nadmerného používania antibiotík v polnohospodárstve. Myslím, že toto je krok správnym smerom a treba zakázať profilaktické využitie antibiotík. Čiže antibiotika sa majú prespisovať len tým pre tie zvieratá, kde je potrebné riešiť nejaký chorobný stav a nie u zdravých zvierat. Takže dúfam, že aj týmto materiálom môžeme urobiť významný krok vpred. Ďakujem. Ďakujeme pán, pán Kendeláre, 1,5 minúty. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený prítomný, ďakujem za vynikajúcu prácu, ktorú, ktoré výsledky tu boli predložené. Toto určite postup prispieje aj k lepšej organizácii trhu. A pokiaľ ide o kontext e, e, boja proti AMR, tak vieme, že aká je situácia. Keď sa nesprávne používajú antibiotika na profilaktický účel, tak to je problém. A preto potrebujeme vyvinúť nové antibiotika, pretože situácia je vážna a znepokojujúca. Je jasné, že antibiotika treba používať menej, ale nemôžeme ich úplne zakázať. Tu by sme zašli príliš ďaleko. Musíme pristupovať zodpovedne, ale e, nakoniec aj táto správa poukazuje na to, že rutinné využitie antibiotík sa zakazuje a je to výborná správa a práve je to výborná iniciatíva v tom zmysle, že by sme nemali vytvárať situácie, ktoré by e, viedli ku zvyšovaniu rezistencie na antibiotiká. Mali by sme sa zamerať práve na tie veci, ktoré umožnia rozumné použitie antibiotík len vtedy, keď je to absolútne nutné. Takže aj príslušná agentúra, Európska agentúra pre lieky v tomto zohrá určite významnú úlohu. Ďakujem. Ďakujem. Pani Aguilera Garcia, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pridávam sa eh, k tomu, čo bolo podané na adresu dvoch eh, spravodajcov. Pani Grosted naozaj spravili skvelú prácu, takisto aj pán Tanašesku. Myslím, že bola vykonaná teda vo všeobecnosti skvelá práca. Máme keď sa zohľadní že to nebola ľahká práca, boli to technické dokumenty a teda ja sa venujem e, zase ako spravodajkynia tým liečivým e, lekárským e, krmivám e, v rámci výboru Agri, takže to tiež je na túto tému, takže som to veľmi zblízka e, sledovala a chcem sa poďakovať za tú prácu, ktorá bola vykonaná, pretože aj nám ste tú prácu trošku uľahčili. Budeme v tej norme regulovať eh, formu administrácie eh, takýchto eh, produktov. A naozaj nie je ľahké veterinárne lieky nachádzať a teší ma, že ten navrhovaný postup bol schválený tak, ako to výbor pre životné prostredie schválil. Čiže vylepšuje to pôvodný návrh komisie a to ma teší. Ďakujem. Ďalej každý aj. Najprv pani Kapesor Ruiz. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Antimikrobiálna rezidencia je veľký problém pre verejné zdravie v celej EÚ a treba naozaj snažiť sa bojovať proti tomuto javu. Treba spraviť všetko, čo e, je možné spraviť. A preto sa chcem na úvod e, poďakovať e, spravodajcom, že spravili z toho pôvodného návrhu komisie taký ambicioznejší dokument a že teraz sme využili túto príležitosť. Naozaj sa to výrazne e, vylepšuje celé, je to spôsob, ako bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii. 25 tisíc mŕtvych eh, každý rok a obrovské milióny eur, to všetko eh, nás eh, antimikrobiálna rezistencia stojí. Čiže naozaj gratulujem. A samozrejme nič nemôže byť kompletné, ešte treba naďalej na tejto téme pracovať a som presvedčená, že to aj budeme robiť. Ale ako už tu bolo povedané, tá cesta sa aspoň začala a teda sa pridávam k tým gratuláciám a teda beriem to tak, že to je iba prvý krok v tejto veľmi dôležitej téme. Pani Rivas, nech sa páči. Ďakujem pekne. Gratulujem pani Grosted. Vy ste spravili skvelú prácu a boli ste veľmi otvorená e, naozaj antimikrobiálnu rezistenciu treba e, obmedzovať, bojovať proti nej, pretože e, je naozaj prepojenie medzi používaním antibiotík a toto rezistenciu. Čiže keď zakazujeme internetové predaje, je to veľmi e, správne a teda hovorím o metafilaktickom účení. Netreba liečiť e, celé stádo len preto, že iba jedno zviera ochorelo. A potom sú tie rezervné antibiotika, ktoré sa teda budú používať v prípade e, ľudí. A naozaj treba podporovať alternatívy, oslabovať používanie antibiotika. Teraz podporujem aj Martina Hoslinga a jeho pozmaňovací návrh e, podporovať homeopatiu. E, a takisto treba e, robiť aj výskum, pokiaľ ide o to, ako fagy môžu zabíjať niektoré baktérie, napríklad salmonella v prípade mnohých chovov, ktorých sa to týka. Potom využívanie antibiotík v mori, vo vode, pretože v prípade lososa častokrát je problém ten, že nie je možné e, kontrolovať e, antibiotika v takýchto otvorených prostrediach. Ďakujem pekne. Mr. Caputo. Pán Caputo, nech sa páči. Grazie, presidente. Il quadro giuridico... Ďakujem pekne, pani predsedajúce. Právny rámec naozaj potreboval E, už toto vylepšenie, pokiaľ ide o veterinárne lieky, pokiaľ ide o vnútorný trh, pokiaľ ide o štruktúru, disponibilitu antibiotík, nedostatok e, in, nejakých motivácií pre e, vývoj, pre inovácie a tak ďalej. Čiže toto všetko sa v tomto dokumente rieši, takisto sa rieši aj tá antimikrobiálna rezistencia, ktorá je veľmi dôležitá. Chceme, aby sa e, antibiotika využívali prudentným spôsobom, obozretným spôsobom, potrebujeme ďalšie informácie o využívaní antibiotik a musíme snažiť e, demotivovať ich e, využívanie vo všeobecnosti alebo z profilastických dôvodov. Treba zabezpečiť to, aby niektoré antibiotika boli e, rezervované iba pre ľudí a aby neboli boli dostupné vo všeobecnosti antibiotika na internete. Treba teda prijať eh, tento prístup, ktorý bude chrániť aj zdravie ľudí, aj zdravie zvierat. Ďakujem eh, pekne. Hovorí poslanec Marias, eh, pokiaľ ide o e, tieto veterinárne lieky, tak e, keď hovoríme o licenciách, musíme odpojiť licenciu od e, licencií pre lieky na ľudské používanie, pretože to sú veľmi odlišné charakteristiky. V živočitom sektore máme viaceré druhy zvierat a preto potrebujeme ďalšie investície, tak aby sme používali primerané lieky pre e, primerané druhy zvierat. Takisto treba lieky na to, aby sme zabraňovali tomu, aby sa zvieratá e, presúvali e, alebo prekakovali zo zvierat na ľudí. A takisto chcem zdôrazniť, pokiaľ ide o používanie antibiotik antibiotík v prípade zvierat, ktoré budú potom konzumované ľuďmi. Ďakujem pekne ďalej, pán Buchner. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som veľmi vďačný za to, že prichádza teraz nariadenie, ktoré niečo robí proti antimikrobiálnej rezistencii. V Nemecku asi 88% mesa, ktoré predávajú discountery, sú zaťažené tieto mesa, tieto obsahujú tieto látky. Ako však máme e, to zakaziť, keď máme E, farmy, kde, sú, kde sa nachádzajú statisíce e, kuriat, ktoré, pri ktorých sa používajú antibiotika. Preto chcem e, skutočne vyjadriť prozbu. Podľa mňa, ak zajtra odsúhlasíme toto nariadenie, ktoré podľa mňa je dobré, by sme nemali sa potom len uvoľniť a relaxovať, ale uvedomme si, že to bude veľmi tvrdý boj, aby sme obhájili presadzovanie tohto nariadenia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Tým pádom môžeme uzavrieť každý aj. Ďalej pán komisár Andrukaj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Vypočuli ste si moje vysvetlenia, pokiaľ ide o úmysly komisie, ktoré sú v rámci tohto nariadenia pre veterinárne lieky a ja som si vypočul názory vás s veľkým zájmom. Treba zvyšovať eh, dostupnosť veterinárnych liekov a čo ešte ešte treba riešiť rizika pre eh, ľudské zdravie eh, tým, že sa veľmi používajú antibiotika vo veterinárnej medicíne. Komisia víta tie ustanovenia, ktoré sa týkajú práve tejto AMR. Myslíme si, že väčšina tých návrhov je pozitívna. Takisto vítam pozmeňovacie návrhy, ktoré, alebo návrh, ktorý e, rieši práve tú profilaktickú metafilaktické využitie antibiotik, čiže hovoríme tu o liečení iba konkrétneho zvieraťa, pokiaľ to veterinár odôvodní. A potom e, tie ďalšie sú iba pre kriticky e, chore zvieratá, ktoré majú vysoké riziko kontaminácie. Ja som presvedčený, že budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu k tejto téme aj počas trialógu a že budeme schopní sa k tomuto, v tejto oblasti dopracovať Ako dobrým myslok A pokiaľ ide o využívanie nových inovatívnych liečení, to je niečo, čo je veľmi dôležité pre každého z nás. Inovácie, prístup k veterinárnym liekom, bojovanie proti AMR a ochrana verejné zdravie. To sú veci, ktoré nie sú e, v protiklade. Práve naopak inovácie, je, to sú hlavné nástroje, to je hlavný nástroj, aby sme garantovali verejné zdravie som si istý, že musíme takisto diskutovať detailne aj o mnohých iných otázkach, napríklad o návrhu teda dáta na úrovni fariem, to by mohlo vytvoriť ďalšie administratívne záťaže pre našich polnohospodárov. A som presvedčený, že na základe dobrej práce, ktorú vykonal Európsky parlament, budeme schopní dosiahnuť tieto ciele čoskoro. Chcel by som sa opäť e, poďakovať pani Grosset a pani Tomášovskú za túto skvelú prácu. Teraz je čas e, na to, aby rada išla podľa dobrého príkladu parlamentu a urýchla svoju prácu na týchto návrhoch, tak aby sme sa dostali k dohode v prvom čítaní. Ak vás môžem uistiť, že mm, ako komisia sa budeme snažiť o to, aby sme tu dohodu z radou dosiahli čo možno najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Ďalej sa vrátim k spravodajcu pani Grostet. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí dnes vystúpili v rámci diskusie. chcem im poďakovať za ich podporu. Chcem povedať, že vo všeobecnosti je istý pocit e, spokojnosti, pokiaľ ide o to, čo je obsiahnuté v tejto správe. A je to naozaj dôsledok e, skupinovej e, práce, nie je to iba moja správa, je to naozaj správa celého parlamentu a práve preto sa chcem veľmi poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí pracovali na mnohých stretnutiach. Mali sme tam častokrát veľmi komplexné témy, bolo treba zohľadniť špecifické charaktery konkrétnych členských štátov a zároveň pamätať na tú, tú, tú, tú, tú hlavnú líniu, ako ste to povedali, boj proti antimikrobiálnej rezistencii. A nebudem to teraz detálne preberať, pán, pán komisár to tiež spomenul, ale toto je naozaj to najdôležitejšie. A zároveň chceme podporovať aj inováciu, pretože nám veľmi chýbajú e, lieky, ktoré by boli k dispozícii pre e, zvieratá a práve preto budeme naďalej sa snažiť e, hľadať rovnováhu medzi bojom proti, proti tej rezistencii a zároveň e, sa budeme snažiť podporovať inováciu. Je to veľmi odlišné, či ide o tie hlavné e, živočišné druhy, alebo menšie druhy, alebo veľmi špecifické, ako je napríklad včely, pretože tam naozaj máme veľký e, problém. Tam sme sa rozhodli, že spravíme e, také 20-ročné ochranné obdobie. Čiže online predaj ten, e, povolený s výnimkou tých antibiotík e, alebo tých psychotropných e, látok a tak ďalej. Takže naozaj sme sa snažili všetky tieto veci zohľadniť, všetko nastaviť tak, e, aby to bolo dobre, keď sú to dôležité veci. A chcel by som takisto povedať, že sme zohľadnili ten environmental, environmentálny pakt, už to spomenuli aj nejakí kolegovia. A teraz, pokiaľ ja môžem niečo povedať na záver, tak eh, chcem povedať, že potrebujem všetkých z vás, potrebujeme veľkú väčšinu pre túto správu, pretože na základe toho potom môžeme zatlačiť na radu, aby sme nestratili žiaden čas, aby sme mohli rokovať s radou. A obava, ktorú mám ja, je tá, že e, rada k tomu budeme pristupovať tak trošku nie úplne nadšenie, že im to bude dlho trvať a tak ďalej. A to by bola veľká škoda, pretože je to otázka e, ľudského zdravia, aj zdravia zviera. Takže ďakujem dopredu všetkým z vás, ktorí podporíte túto správu a pokiaľ tá podpora bude výrazná, tak potom môžeme naozaj zatlačiť na tú radu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Grostet. E, pán Tanašesku, posledný rečník. Ďakujem pekne. Ja by som e, sa na úvod chcel e, poďakovať e, pani Grosted, takisto všetkým tieňovým spravodajcom za ich prácu, veľmi kvalitnú prácu na oboch týchto súboroch. Chcel by som zdôrazniť, že počas týchto, alebo týchto správ máme jasnú legislatívu, ktorá je lepšie prispôsobená veterinárnemu sektoru. Okrem iného máme e, vyjasnenú úlohu agentúry, pokiaľ ide o veterinárne lieky, tak sme vytvorili jasný rámec e, pre novú e, pre vytvorenie nových liekov. Chceme teda chrániť zdravie zvierat, tak sa zdravie ľudí a bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii. Dúfam, že teda v tejto veci nás všetci podporíte. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem, pán spravodajca, aj všetci ostatní kolegovia, ktorí vystúpili. Tým pádom máme uzatvorenú spoločnú rozpravu a hlasovať k tejto téme budeme zajtra.